únie, predovšetkým talianský, estonský a občania Spojeného kráľovstva, ktorí sú zadržiavaní v Indii. A teraz už dávam slovo autorom eh, tohto návrhu. Ako prvý dostane slovo pán Tara. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Francúzštiny tarvilikuks toetada. parem hilja kui mitte iial ning loodetavasti annab Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Sú tu politické skupiny, ktoré nepodporili naše uznesenie, ale predsa len podporili ho nakoniec, takže je lepšie neskôr ako vôbec. Chcel by som povedať, že pokiaľ ide o námorníkoch Estonska a Spojeného kráľovstva, ktorí sú zadržiavaní v Ídii, a treba si uvedomiť, že takáto situácia môže navodiť iba dodatočné problémy a preto som veľmi rád, že estonskí poslanci vo všetkých politických skupinách si uvedomili, že situácia sa musí napraviť a chcel by som povedať, že pán Panceri a pán Castaldo si uvedomili, že táto situácia sa musí riešiť. Som presvedčený, že, na základ, že môžu počítať s mojou podporou, pretože uh, Takisto by som chcel po- sa poďakovať pánovi Fan Ordenovi, ktorý e, sa snažil prispieť k, k návrhu textu tohto uznesenia. Chceme prezentovať našu vlastné uznesenie, pretože v našom uznesení neuvádzame napríklad špecifickosť justičného systému v Indii, tu v parlamente nie sme diplomatami, nepracujeme pre diplomatické služby a naše uznesenia by mali reflektovať skutočnosť. Ak to tak nebude, tak to nebude mať očakávaný dopad. A pokiaľ ide o článok 2 v spoločnom uznesení, India má takmer 2 miliardy občanov, Estonsko má iba 1 milión občanov, to znamená, tie veľkosti týchto dvoch krajín sa nedajú porovnať. Ak sa chceme teda chovať odvetným spôsobom, tak znamená, že by sme museli za, e, zadržať vo väzení oveľa, veľké, oveľa väčšie množstvo indických občanov. Náš návrh je schodný a očakávame, že e, bude podporený. Treba si uvedomiť, že námorníci Spojeného kráľovstva Estonsko sú ľudia a chcú sa vrátiť domov. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Borgesio, nech sa páči. Ďakujem aj ja. Ďakujem mojej politickej skupine, ktorá dnes plne podporila uznesenie, ktoré e, sa venuje veľkej národnej otázky Talianska. Oslobodenie dvoch námerníkov, ktorý je ešte jeden uväznený v Indii a obaja ale očakávajú na výsledky súdneho konania, ktoré bolo arbitrárne ale aj tak e, sa predpokladá, že výsledok je ešte veľmi vzdialený. Naša krajina hovorí, že Taliansko je veľká krajina, áno, je to pravda, ale veľká krajina by mala obhajovať svojich vojakov, vojakov hlavne keď sú uväznení v zahraničí a mne sa nezdá objektívne, že k tomu takto došlo a ak áno, tak tá obhajoba či ochrana bola veľmi slabá. Je to veľmi citlivá téma a obávam sa, že sa situácia môže ešte zhoršiť. Európske pôsobenie aj v prípade týchto dvoch námorníkov si môžu klať otázku, kde je Európa, však nie je schopná obhajovať dvoch vojakov, ktorí boli a pracovali mm, a ochraňovali proti medzinárodnému piráctvu. A ďalší dôležitý bod, vojenská hrdosť a česť, ktoré boli uvedené a spochybnené. A prečo je tu ten, tá nedostatočná snaha o ochranu? Možno, že to EÚ veľmi nezaujíma. Aj o tom by sme mali pouvažovať. tejto záležitosti, ktorá sa tak dlho ťahá a ktorá možno až teraz sa bude na medzinárodnej úrovni riešiť. Vysoká predstaviteľka Mogheriniová zdá sa, že nie je veľmi účinná, keď vidíme výsledky a mala by oveľa viacej si brať k srdcu osud našich námorníkov. Mali by sme pouvažovať o tom, ako sa vyvíjajú vzťahy EÚ s Indiou, pouvažovať o určitých sankciách alebo o zrušení napríklad dohody o voľnom obchode. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Borgesio. Pani Adinolfi. Ďakujem, ospravedlňujem neprítomnosť autora, pretože má iné záväzky. EP e, sa vyjadruje k porušovaniu ľudských práv. Prípad zadržiavania a odsúdenie 34 britských a estonských občanov a rovnako ako prípad dvoch talianských námorníkov je potrebné, aby dnes členské štáty preukázali súdržnosť ako v minulosti. Koordinovaný postup na medzinárodnej úrovni by už dávno mohol e, dosiahnuť uspokojivé riešenie týchto prípadov. Vysoká predstaviteľka pani Mogheriniová ale mala konať oveľa rýchlejšie a skôr. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Van Orden. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Reakcia na pirátstvo bola vždy e, reakcia takýchto palubných tímov. A tieto týmy pracujú na tzv. materských lodiach, čo sú vlastne ozbrojené lode, ktoré sa potom e, približia k lodiam, ktoré potrebujú pomoc. Pokiaľ ide o túto loď Siemengard Ohio, bola takouto loďou a 19. 11. oktobra 2013 vo vodách indického štátu bola táto loď eskortovaná do prístavu a neskôr všetkých 35 členov tejto posádky, 14 estoncov, 6 Britov boli obvinení a sú predmetom vlastne dnešného uznesenia. Po určitých právnych sporoch a na naše zdesenie sa nakoniec dostali pred súd a dostali maximálny trest 5 rokov väzenia a vlastne počas tohto obdobia viac než 5 rokov boli zadržiavaní v Indii. Vážený pán predseda, my rešpektujeme zvrchovanosť Indie a rešpektujeme takisto aj súdny systém tejto krajiny. Uvedomujeme si, že tu boli teroristické útoky, ktoré prišli aj z mora. A, takže uvedomujeme si citlivosť tejto krajiny na tieto problémy, ale v tomto prípade nešlo o nejaký teroristický útok na Indiu, práve naopak bojovali v duchu proti, boja proti terorizmu. Týchto Estonci a Briti e, boli v dosť ťažkom väzení a teraz majú dosť neistú budúcnosť. My apelujeme na indické úrady, aby umožnili týmto mužom vrátiť sa domov po završení súdnych procesov, a aby sa táto záležitosť čo možno najrychlejšie vyriešila. Pán Fan Orden, akceptujete modrú kartičku zo strany pána Devo? Nech sa páči, pán Devo, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Mohol by môj priateľ fan Orden akceptovať skutočnosť, že je absurdné pre indické úrady, pokiaľ ide o po, pokiaľ ide o týchto ľudí, pristupovať paušálne k všetkým rovnako na lodi, kde kapitán vlastne určuje chod lode, ho povedal posádke, aby nabrali naftu z Indie a táto posádka musela poslúchať. Ak by táto posádka bola ne, neuposluchla, tak by ich boli za povstalectvo zastrelili. A teraz indické úrady ako keby si neuvedomovali uh, to, že čo to je poslúchať rozkazy a čo to nie súhlasí pán Van Orden. Vážení priateľu, áno, dobre ste na to poukázali. Mm, videli sme uh, tieto uh, tresty, ktoré boli vymerané týmto námorníkom a opakujem ešte raz, že títo námorníci vlastne ako takí nerobili nič také, čím by boli urazili alebo porušili zákony. Tak ako na to, povedal, ako na to reagoval môj priateľ, iba si plnili rozkazy. Z týchto dvoch vodov a apelujeme na to, aby sa táto záležitosť možno najskôr ukončila. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Kelam. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pánovi Van Ordenovi za jeho konštruktívny a vyvážený prístup k príprave textu tohto uznesenia. Nebolo to jednoduché, bolo to komplikované, ale podarilo sa nám dosiahnuť tú finálnu fázu. A Zároveň by som chcel vyjadriť svoj súcit s dvomi talianskými občanmi, ktorí, námorníkmi, ktorí sú v podobnej situácii, ale väčšina našich talianských kolegov apelovala na to, že tento prípad by mal byť riešený sve, nie v duchu našej diskusie, ale naša solidarita a súcit patrí aj týmto dvom talianským námorníkom. Avšak ide tu skutočne o budúcnosť 20 občanov Európskej únie, 14 z toho Estončania, šiesti Briti a boli zapojení do boja proti pirátstvu. Ich loď bola zadržaná, ako už povedal pán kolega Van Orden, ešte v, októbru roku, v roku 2013, čiže už je to dávno. A čo je zaujímavé na tejto záležitosti, neboli obvinení z prepadu ozbrojeného na, napadnutia. Máme tu 26 ľudí, ktorí boli obvinení za to, že mali na lodi, na lodi zbranie. To je normálne pre lode, ktoré sú zaangažované do boja proti terorizmu a že kupovali naftu na loď z ne, neoficiálneho zdroja. Myslím, že to je všetko. Sme pripravení, ak to skutočno, že takéto obvinenia by si vyžadovali minimálne mesiace. Avšak naši spoluobčania museli držať, d- čakať viac než 2,5 roka. Uh, jeden sú indický ich sprostil viny a Druhých zasa odsudil na 6 mesiacov a posledný ich odsudil na 5-ročné väzenie. Nie sme tu dnes na to, aby sme spochybňovali indínsku zvrchovanosť eh, justičného systému. Ide tu skôr o gesto dobrej vôle eh, v rámci atmosféry dobrého priateľstva uľahčiť situáciu týchto zúfalých 20 mužov, ktorí eh, vlastne museli stráviť vyše 2 roky mimo svojich rodín. A tu sa zasadzujem za základné práva európskych občanov. To nie je nič mimoriadne. Je to, práv, je to naša povinnosť, posvetná povinnosť, aby sme poukázali takéto tragédie našich spoluobčanov. Podpora, ochrana našich občanov nemôže byť nikdy závislá od diplomatických časových harmonogramov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo Urma Spajt. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem veľmi pekne. 14 Estoncov a 6 Britov, ob, európskych občanov, sa dostalo do zlej situácie v Indii pred viac než dvomi rokmi. Potom, čo boli sprostení všetkých obvinení v roku 2014, toto rozhodnutie bolo napadnuté a minulý týždeň v zvrate okolnosti boli odsúdení opätovne na 5 rokov s platnosťou okamžitou. Je to šok pre všetkých. Zmyslom tohto uznesenia je upriamiť pozornosť na Indiu, Indie a Európskej únie na túto záležitosť, aby sa našlo pozitívne riešenie tohto prípadu. Rozumieme obavám Indie a citlivému, citlivému prístupu, avšak očakávame od Indie, aby takisto pochopila naše e, obavy. Týchto 20 mužov pracovalo v akcii boja proti terorizmu a boli e, obvinení z toho, že mali na lodi zbrane. Praco, pracovali podľa rozkazov, teraz prišli o slobodu a prišli o možnosť kontaktovať sa s rodinou. Žiadame Indiu, aby nám pomohla získať našich mužov domov. Ďakujem. Ďakujem pekne aj vám. A teraz zostane slovo pán Panceri. Máte minútu, nech sa páči. Rád by som, pán predseda, chcel naznačiť, že mm, byrokratická neflexibilita predsedníctva prináša určité nepríjemné záležitosti. Hovoríme o uznesení, kde sa hovorí o Italianoch, ale v skutočnosti E, sa netýka Italianov, lebo tá časť bola ako keby odstranená, tak ja by som bol rád, aby na konci tejto rozpravy sme schválili aj to, že sa zmení titul tohto uznesenia. Dnes hovoríme o, o bezpečnostných opatreniach e, lodnej patroly a rád by som upresnil tento aspekt. Toto uznesenie nechce byť aktom proti Indii. Je to krajina, ktorú rešpektujeme a ktorá má dlhé demokratické tradície, ale chceli by sme, aby sa overilo zdlhavé a kontroverzné súdne konanie v tejto krajine a či sa rešpektovali ľudské práva, pretože v rámci procesu spolupráce EU a Indie môžeme nájsť pozitívne možnosti riešenia tejto záležitosti. Ďakujem. Uh, uh, e Teraz v mene politických skupín za APP e dostane slovo pán Polčák. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vzhľadom na tie informácie, ktoré tu máme, a som presvedčený, že títo námorníci nepredstavovali pre Indiu žiadne nebezpečenstvo a že vzhľadom na to obdobie alebo roky, ktoré už tam strávili vo vezení, sa táto situácia mohla dávno objasniť. Preto považujem postup Indie za nepriateľný a do istej miery v kontraste s tým, akým spôsobom postupuje Európska únia. Chcem však pripomenúť, že v období medzi 2010 a 2013 Európska únia vyčlenila na rozvojovú pomoc Indii so zameraním na zameraním na zdravotníctvo, implementáciu a cieľov spoločného akčného plánu 470 miliónov eur. Vzhľadom na do terajší prístup Indie by som chcel povedať, že toto naše konanie musíme prehodnotiť. Ja som presvedčený, že by sme nemali podporovať materiálne režimy také, ktoré s európskymi občanmi nákladajú takto hanebne. Ďakujem. Teraz v mene SND dostane slovo pani Lauristin. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán komisár, kolegovia a kolegyne, teším sa, že všetky politické skupiny dnes jednomyselne rozhodli, že preukážu solidaritu týmto námorníkom, ktorých osud je zdrojom veľkých obáv pre všetkých v Estonsku a bojíme sa tu nielen o osud estonských občanov, ale takisto aj o osud občanov Talianska a Spojeného kráľovstva. Častokrát hovoríme o solidarite, o solidarite medzi európskymi národmi, o solidarite vo veľkých veciach, ale solidarita je reálna, keď ju aplikujeme aj na úrovni každého, jednotného, každého jednotlivého občana. To znamená, to rozhodnutie, ktoré tu robíme, má určitú symbolickú hodnotu. pokazuje na to, že každý občan Európy môže veriť v Európsku úniu, ktorá má garantovať e, práve princípy solidarity. Každý občan môže byť presvedčený, že všetci sme si rovní pred zákonom a zaslúži si podporu. Teraz zostane slovo za EKR pán Deva. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som povedať, že nemyslím, že je tu dostatočné kvórum eh, počas tejto diskusie, avšak, ako už zaznelo v tejto diskusii, eh, na reakciu eh, toho, čo povedal pán Van Orden, je veľmi dôležité, že je potrebné pomôcť tam, aby zmodernizovali svoj právny systém. Ak dva roky Eh, sú tam títo ľudia eh, takto väznení, eh, majú, sú v zlom zdravotnom stave a doteraz nedošlo k prerokovaniu tejto veci na súde. E, indický súdny systém je e, veľmi preťažený. Nemôžete mať demokratickú krajinu, ktorá nemá fungujúci systém spravodlivosti. Ak je niečo, čo môžeme urobiť, aby sme pomohli Indii, je pomôcť e, jej zmodernizovať svoje právne štruktúry. Ďakujem. Thank you. Ďakujem v mene skupiny ALDE pani Jana Tom. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o ťažkosti, eh, ktorým eh, čelili jesonskí námorníci, treba povedať, že každý sa môže ocitnúť v ich eh, situácii, kde je najväčšia demokracia na svete, to môžeme povedať, ale nemôžeme zabudnúť na to, že existencia demokratických postupov e, tam automaticky znamená, že by tam bol e, zabezpečené právo na spravodlivý e, súd alebo iné základné práva v súhľade s medzinárodným právom tento postup trvá príliš dlho. naši občania sú tam príliš dlho zadržiavaniu a zadržiavaní a nachádzajú sa vo veľmi zložitej situácii. členovia, e, e, e, rodiny príslušníci týchto zariadení sú momentálne vo, veľkej, vo veľkých ťažkostiach, pretože títo námorníci, ktorí sú zadržovaní v Indii, si vzali na seba pôžičky. Táto situácia je veľmi zložitá. My musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby bola k dispozícii diplomatická pomoc pre každého. Teraz na pol minúty má slovo pán Arnold v mene FDD. Mám veľký res, rešpekt voči Indom a indickej vláde. Plne rešpektujem suverenitu Indie a uznávam e, ťažkosti v neobvyklej e, situácii, ktorá viedla k týmto prípadom. E, nemôžeme podriť dobre vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Indiou. Ale napríklad mám pocit, že je treba eh, urobiť určité požiadavky. Indická vláda má legitímne obavy, eh, pokiaľ ide o eh, zadržiavanie zbraní. Chápem to aj vo svetle útokov v Mumbai, ale pokiaľ ide o týchto britských občanov, jeden z nich je dokonca z môjho volebného okrsku, oni boli presvedčení, že jednajú v súlade so zákonom, že bojujú proti pirátstvu, pracovali pre americkú firmu, nemysleli si, že robia niečo, čo by porušovalo zákony alebo záujmy Indie. Ani nutne nevedeli, že e, tieto zbranie boli nelegálne držané. A v takomto prípade sa naozaj čudujem, či ich väznenie mm, je naozaj v nejakom verejnom záujme a preto by som e, chcel požiadať indickú vládu, aby e, zrevidovala tento prípad a prepustila týchto e, britských, talianských a estonských občanov, ktorí sa v tejto situácii ocitli nie z vlastnej viny. Ďakujem. Honorable Nikola Caputo. Nikola eh, Ďakujem. Eh, s veľkou väčšinou sme prijali uznesenie už raz na eh, tému týchto talianských vojakov zadržávaných v Indii. A pre nich sa ešte stále niečo, niečo tak koniec tohto zlého sna, v ktorom sa ocitli. Ja by som bol rád, keby sme boli otvorene hovorili o tomto ich prípade a nie aby sa to vnímalo ako akt slabosti Európy. E, e, v našej práci, ktorú sme pred pár mesiacmi prijali, hovoríme, že ich zadržiavanie predstavuje e, silné porušovanie ľudských práv. Európska únia by sa mala zasadzovať za dodržiavanie ľudských práv a za oslobodzovanie svojich občanov zadržiavaných takýmto spôsobom. Treba si uvedomiť, že takáto situácia má, vzťahy na, eh, má vplyv na vzťahy s Európskou úniou. Ďakujem. Slovo má pán Ivan Jakovčič. Ďakujem. Viem, že vyvíjate veľké úsilie a chcete Eh, používať eh, rodný jazyk eh, každého z nás, ale keď sa obracate na mňa v chlapačine, prosím, nepoužívajte slovo za, zameník, ale zástupník. Prosím, používajte teda toto slovo. Chcel by som povedať nasledovné. Je to naozaj absurdná situácia, v ktorej sa týchto ľudia ocitli, chceli chrániť seba aj iných, boli na misii počas ktorej bojovali proti e, pirátstvu. A teraz sú zadržiavaní v Indii, môžu tam ostať zadržiavaní ešte 5 rokov, pokiaľ ich e, diplomatickými krokmi neoslobodíme. V súvislosti e, s možným kontraproduktívnym dopadom e, vyňatia e, tých e, talianských námorníkov z textu. Tu chcem povedať, že nie je dobré, aby sme mm, sa vzťahovali na nich, pretože sa im pomáha iným spôsobom, inými cestami. Ďakujem, pán zastupník Jakovčič. Slovo má pani Kristina Morvaj. Köszönöm szépen, bár az úgynevezett EU szkeptikus vagy EU Ďakujem, pán predseda. Ja e, patrím medzi euroskeptických e, poslancov, ale ako trestná právnička som veľmi rada, e, keď nejaký občan EU je vznený niekde veľmi e, ďaleko e, za hranicami EÚ EU a Európska únia sa snaží ho chrániť. A e, deje sa tak nad rámec toho obvyklého konzulárneho postupu jeho danej krajiny. Avšak musím povedať niečo pánovi Devovi. Nesúhlasím s ním, že by sme boli v pozícii dávať príučky Indii o súdnom systéme. Ja eh, v mojom voľnom okrsku eh, mám občana Istvana Bekeho, ktorý je eh, zadržovaný v Rumunsku už 3 mesiace a rumunské orgány Doteraz eh, nepredložili žiadne dôkazy. On je absolútne eh, oddelený od vonkajšieho sveta, vrátanie svojich rodinných príslušníkov, takže už práve eh, trpí, je už odsudený, aj keď ešte nedošlo k žiadnemu pojednávaniu. Akceptujete modrú kartičku pani Morvaj? Áno? Nech sa páči. Pán Deva. A bude pani Morvaj akceptovať, e, že v moderných e, časoch zadržiavanie dva, e, počas dvoch rokov bez súdneho procesu nie je akceptovateľné. To je všetko, čo hovorím že trvalo dva roky e, indickým orgánom e, predtým, než e, došlo k zorganizovaniu súdneho pojednávania. A pritom oni vykonávali iba svoje povinnosti. Keby ich neboli vykonávali, tak by boli zastrelení. Takže nebolo by správne povedať, že malo dôjsť k procesu skôr? képviselőtársammal tűrhetetlen az. Súhlasím s pánom e, Devom. Je netolerovateľné e, nechať ľudí takto dlho čakať na e, súdny proces. Tiež súhlasím s jeho argumentami, ktoré použil neskôr, ale len som chcela poukázať na to, že aj vo vnútri Európskej únii máme podobné problémy a tie sú rovnako netolerovateľné a e, tiež by sme ich mali riešiť. Ďakujem. E, e, Ďakujem. Akceptujete ďalšiu modrú kartičku od pána Frunzulicu? Nech sa páči, máte slovo. Vážená kolegyňa Morvaj, povedali ste, že ste trestnou právničkou. A Hovorili ste o, o Maďarovi, ktorý je e, zadržovaný v Rumunsku. Viete, e, z čoho bol e, obvinený v Rumunsku a zároveň je tu dohoda medzi európskymi členskými štátmi, Maďarskom a Rumunskou kooperovať pri takomto type otázok. Nie je to také isté, ako keď je občan Európskej únie zadržiavaný v Indii. hogy a vád terrorcselekmény Uvedomujem si plne, že tento maďarský občan je obvinený eh, z zámeru vykonávania teroristických činov. To je závažné obvinenie je zadržiavaný už e, tri mesiace teraz a doteraz e, e, rumúnske orgány nepredložili žiadne dôkazy proti tejto osobe. Nezávisle od toho, ako závažné je nejaké obvidenie, zadržiavaná osoba by mala mať právo mm, udržiavať kontakty so svojou rodinou, pretože by nemala sa aj takým spôsobom odpikávať trest ešte predtým, než bola súdená komisia. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážení členovia parlamentu. Ďakujem vám za vaše príspevky do tejto diskusie, eh, ktorá vedie k uzneseniam parlamentu dnes. Zdieľame obavy, eh, ktoré mnohí eh, z vás tu vyjadrili. Dva roky neistoty prispeli k agónii všetkých zainteresovaných. My sme úzko eh, sledovali eh, osudy eh, týchto Estoncov a Britov. Boli sme v kontakte s orgánmi ich krajín, snažíme sa chrániť ako občanov EÚ. Tento prípad sa nadniesol viackrát v diskusiách s našimi indickými partnermi v priebehu posledných mesiacov. Tento prípad negatívne vplýva na globálny boj proti pirátstvu. Medzinárodné spoločenstvo by malo posilňovať svoju spoluprácu pri sústredení sa na takéto nové hrozby. Pred nedávnom sme sa dozvedeli, že súd Tamil Nadu um, ich odsúdil na 5 rokov väzenia vrátane pokuty. zvažujú teraz odvolanie sa proti e, tomuto rozhodnutiu súdu. To, e, takéto rozhodnutie sme ne, neočakávali, takúto novinku sme neočakávali. Chcem e, sa plne podpísať tomu, čo povedala pani Malina Kaviurán. Z ľudského pohľadu som naozaj verila v pozitívny výsledok, ale nezávisle od verdiktu budeme sa naďalej zasadzovať za návrat týchto mužov domov. Musí sa nájsť e, čo najrychlejšie riešenie. E, budeme naďalej v kontakte e, v budúcich týždňoch s úradmi Estonska aj Británie počas teda nastávajúceho procesu. A pokiaľ ide o talianských námorníkov, plne rešpektujeme obsah a účel uznesenia Európskeho parlamentu, o ktorom sa má dnes hlasovať. Chcel by som tu zopakovať, že treba nájsť čo najrychlejšie riešenie. V tomto prípade Európska únia pravidelne túto otázku spomínala v priebehu posledných štyroch rokov na všetkých úrovniach e, s, e, so svojimi indickými partnermi, s rovnakým posolstvom. E, Zasadzovala sa za spoločné riešenie, ktoré by bolo v súlade s medzinárodným právom. K tomu patrí nielen splňanie e, dohovoru OSN e, o e, moriach, ale aj o dodržiavanie ľudskoprávnych pravidel a pretože UNCLOS je v súlade teda s medzinárodným právom v tejto oblasti. A Môžem vás ubezpečiť, že budeme naďalej monitorovať situáciu všetkých občanov EÚ, ktorí sú zadržiavaní v Indii a budeme koordinovať ďalšie kroky s členskými štátmi. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem bardzo, pani komisarzu. Otrzymałem przy rezolucji. Ďakujem pekne, pán komisár. Obdržal som návrh uznesenia, týmto končím rozpravu k tomuto bodu a prejdeme k ďalšiemu bodu.